o 10. hodiny večer. E, zápisnica zo schôdze bude zverejnená na webovej stránke Európskeho parlamentu a e, pani predsednička ďakuje aj tlmočníkom a týmto schôdzu prerušuje.